Výbor pre eh, ústavné otázky eh, takisto postupil eh, text zverejnený na internetovej stránke pléna. Tlmočenie je prijaté, pokiaľ do 24 hodín žiadna politická skupina alebo počet poslancov predstavujúci